hovoril o možných ponaučeniach, ale keď sa pozerám na niektoré pasaže tejto správy, ukazuje sa, že sme sa nič nenaučili z predchádzajúcej skúsenosti. Prečo? Napríklad problémy v Rumunsku a Bulharsku, pričom sme mohli konštatovať, že jeden z nedostatkov v týchto krajinách je, že finančné riadenie je na stredných úrovniach štátnej správy a, nepodarilo sa e, presadiť decentralizáciu e, spravovania týchto e, finančných prostriedkov a s tým súvisí aj priama zodpovednosť. Teraz sa celkový postup udelovania a prestupovej pomoci prerokúva medzi srbskou vládou a komisiou a dvor auditorov a tvrdí, že rámec tohto dialógu sa týka lepšieho napojenia politických cieľov na túto pomoc, ale v oblasti eh, governance a taktiež programovacieho procesu sa to neprijavuje priamo v plánovaní eh, projektov a pri povoľovaní osobského systému eh, na aplikáciu administratívnej reformy sa zohľadnil v plnej miere aktuálne platný systém v Srbsku. Tu, ak dovolíte, chcel by som vložiť, že tento vstupový proces bude pokračovať aj naďalej. Už sme do toho vložili značné prostriedky. Ak nechceme zažiť e, to, čo sme zažili v prípade Bulharska a Rumunska a iných krajín, ktoré už vstúpili a kde e, až následne sa snažíme odstrániť nedostatky v tomto prípade by sme podľa mňa mali zakročiť už vopred. Napríklad pokiaľ ide o otázku decentralizácie e, finančného spravovania prostriedkov z hora nadol a taktiež čo sa týka kontrolného systému, už vopred by sme na to mali pamätať, pretože dvor auditorov vo svojich žlto zvýraznených pasážach uvádza e, viacero príkladov toho, keď protivníkom dobra je to dobre mienené. Teda ukazuje sa, že zámery boli dobré, ale výsledky nie sú. Peniaze sme poskytli, ale napokon sa to v praxi nejako neprejavilo. Myslím, že by sme mali byť odvážni v našej správe a pomenovať veci kriticky, tak aby naozaj sme dospeli k tomu, že tie ponaučenia, ktoré naozaj e, si chceme vziať, e, že sa ich naozaj chopíme, aby sme sa nemuseli opäť e, ocitnúť situáciu, kde budeme opakovať stále tie isté chyby z minulosti. Ďakujem. Kolega Šoltes. Zdravče, hvala za besedo. Hvala. Ďakujem za slovo. Čvalcu, gospodu Dojču. Mislim, da je izjemno pomembno, da smo odprli tudi to finančno tému. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o finančnej stránke srbského napredovania. Ako viete, poznajúce návrhy boli predložené, musia byť predložené do 20 minút, inak nebudú zapracované do správy. Správa Európskeho dvora auditorov sa sústreďuje na finančný aspekt a vyzerá to tak, že efektívnosť a efi- efektivita využitia predstupových nástrojov sa musí mm, preskúmať a treba zabezpečiť, že chyby z minulosti sa nebudú opakovať. Musíme Srbsku pomôcť najmä pri aktivitách ex ante, nielen po kontrole ex post toho, čo sa už urobilo. A s týmto reformným balíčkom sa musíme zamerať na e, verejné financovanie, na manažovanie rozpočtu a musíme zlepšiť efektívnosť Inštitúcie Srbska. Napríklad verejné obstarávanie. Vieme, že to bola aktuálna rezonujúca téma nielen pre Srbsko, ale aj inde. Musíme vedieť, čo presne s tou pomocou, ktorú ponúkame, sa bude ďalej diať, ako sa bude aplikovať. A komisia musí e, spolu s parlamentom, ktorý príjme záverečné rozhodnutie, komisia musí takéto niečo ponúknuť. Našim cieľom je, aby sa čím skôr Srbsko pripojilo k EÚ, ale samozrejme musíme byť aj realistickí. Nesmieme dávať sľuby, ktoré potom nebudeme môcť splniť. Viem, že nás čaká veľa práce v budúcnosti a mám tu otázku pre komisiu. Čo si myslíte, aké sú súčasné, aká je súčasná administratívna kapacita Srbska, najmä čo sa týka nástrojov predvstupovej pomoci? Sú pripravení absorbovať túto pomoc, prijať ju, alebo musí komisia ešte urobiť viac v tom, aby sa Srbsku pomohlo zlepšiť verejnú správu? V Srbsku. V Srbsku. A ešte jedna záverečná poznámka. Viete, že pán Juncker povedal, že noví členovia Európskej únie nebudú príjmaní počas jeho mandátu do únie a ja si myslím, že to bola studená sprcha pre niektoré kandidátske krajiny vypočuť si takéto vyjadrenie. Toto vyjadrenie možno prišlo prískoro, a potom pápež možno napravil to, čo povedal pán Juncker a upresnil, že samozrejme by sa mali prijať nejaké krajiny skôr, ako sa to takto hovorí. Samozrejme to nezávisí od pápeža, ale myslím si, že skutočne by pán Juncker mal urobiť výnimku v prípade Srbska. Buďme konštruktívni. Bol by som veľmi rád, keby sme pomohli Srbsku aj a zlepšili tým zároveň fungovanie Európskej únie. Tým sa vyhneme problémom v budúcnosti. Ďakujem. Takže už sa niekto ďalší nehlási do diskusie. Mám tu dlhý zoznam tých, ktorí počúvali a už tu ale nie sú. A potom sú takí, ktorí e, sa neprihlásili do diskusie, ale ešte tu sedia. Ale je tu niekto, kto sa chce vyjadriť. Ja som mal byť na afete už od pol 12. ale ospravedlnil som sa, pretože si myslím, že by sa komisia mala vyjadriť k tým vypomienkam vašich kolegov, takže dúfam, že kol- vaši kolegovia z afetu ma ospravedlnia, že príde neskoro. Takže chcem poďakovať pánu Fazakašovi a pánu Dojčovi za ich dokumenty, tak tie, eh, za správu aj spravodajcu, aj dvora auditorov. Myslím si, že súhlasíme s e, obrovským množstvom textu e, v týchto dvoch dokumentoch a taktiež sme zaznamenali pokrok v mnohých bodoch. Takže len pár vecí, o ktorých budem hovoriť. Nebudem e, sa vyjadrovať k tomu, či teda k tomu má čo povedať pápež alebo pán Juncker ale k tomu, čo tí dva kolegovia. Čo sa týka dátumu a tomu, či by sa mal stanoviť konkrétny dátum, to si myslím, že je jasné. Už sme ušli veľký kus cesty, nešpekulujeme o nejakých konkrétnych dátumoch a pokiaľ sa nás opýtať, aký náš lakmusový papierik na úspech, tak to nie je koľko a kedy, ale nakoľko bude úspešná integrácia nového členského štátu do EÚ, až k tomu dôjde. A to je hlavná e, vec, ktorú sme sa naučili v súvislosti s rozšírením napríklad Chorvátsko e, nemalo takýto e, verifikačný mechanizmus spolupráce. A taktiež tu máme novú štruktúru rokovaní. Toto je jadrom procesu. Máme tam súdnictvo, boj proti korupcii, organizovanému zločinu, právny štát. A my tieto otázky začíname riešiť už na začiatku rokovaní. Taktiež budú tam máme dve kľúčové kapitoly, 23 a 24. To sú úplne posledné kapitoly, ktoré budú uzavreté v priebehu rokovaní. No a tie vlastne urč, budú určovať celkové tempo rokovaní. Takže uvidíme, či reformy sú aj v praxi nie len v rámci legislatívy, ale či sú aj implementované v realite a či e, to vyzerá tak, ako by malo. Toto taktiež súvisí s predprístupovým financovaním. Na druhej strane, právny štát. Tam v podstate to, čo robíme, je, že prechádzame od e, prístupu, ktorý sa zakladá na v prístupu založenom na sektoroch. Máme to priamo prepojené s e, implementáciou jasných sektorálnych stratégií zo strany vlády. A takýmto spôsobom môžeme pomôcť zlepšiť situáciu v súvislosti s udržateľnosťou. O tom hovoril pán McAllister. Právom naďalej je to problém, ale udržateľnosť je taktiež otázkou, ktorá je širšia len to, či máme správny e, politický rámec, Týka sa to priamo verejnej správy týchto krajín. A tu nadviežem na to, čo povedal pán McAllister a pán Nika. Myslím si, že reforma verejnej správy je práve tou oblasťou, v ktorej by sme sa mali snažiť stále viac, aby sme týmto krajinám pomáhali. A teraz už veľa spolupracujeme s OBSE, tam eh, eh, preverujeme a stanovíme referenčné hodnoty pre verejnú správu v našich partnerských krajinách a potom takto sa nám podarí e, vytvoriť oveľa udržateľnejšiu a modernú e, verejnú správu. Začína to náborom nových pracovníkov, školením, kariérnym rozvojom, e, mzdovými podmien- platovými podmienkami a táto, takáto verejná správa potom zamestnáva a udržiava si kvalitných zamestnancov. No a v prípade Srbska tam je otázka, kde vidíme problémy alebo výzvy. Jedným z týchto problémov je, ako sa vyhnúť e, veľkej e, fluktuácii na niek- zamestnancov na niektorých kľúčových ministerstvách. Toto nie je ľahká otázka Určite vám na to momentálne nemôžeme poskytnúť uspokojivú odpoveď, ale určite stupňujeme naše úsilie, využívame všetky dostupné nástroje a v tomto duchu formujeme a navrhujeme aj naše správy pre partnerské krajiny. Predovšetkým venujeme pozornosť základov právneho štátu, boju proti organizovanému zločinu, ale aj reformám Eh, verili správy a eh, hospodárskému eh, riadeniu. To je ako keď stavete dom. Pokiaľ máte zlé základy, tak ten dom môže vyzerať krásne, ale bude, teda nebude stať na dobrých základoch, tie budú chatrné, takže takto. No a ďalej sú tu oblasti, v ktorých sa veľa investuje. Tam máme takú koncepciu, Eh, jednotného vedenia projektov. Toto musíme eh, schváliť na eh, určitej úrovni a budem mať možnosť lepšie sledovať projekty a pripravovať projekty, tak aby tie projekty boli zrelé, aby boli udržateľné. A z toho bude mať prínos aj Európska únia, pretože to prispieje napríklad aj k rozširovaniu transeurópskej siete. Takže my tú správu berieme veľmi vážne. V porovnaní s niektorými inými správami dvora auditorov táto správa bola dosť pozitívna. A teraz ja to nehovorím so zhovivavosťou. Dvor auditorov naozaj vydal mnohé cenné odporúčania, na ktorých e, implementácii tvrdo pracujeme. Ďakujem, ospravedlňujem sa, ale musím bežať asi e, už do výboru AFED a kolegovia vám odpovedia, pokiaľ ešte vaši poslanci sa budú na niečo pýtať. Ďakujem. Ďakujeme za vysvetlenie. Má ešte niekto nejaké poznámky k tejto téme? Ak nie, preto dám slovo Tamášovi Dojčovi. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi poďakovať každému za ich cenné príspevky a za aktívnu participáciu. Pokúsim sa zosumarizovať niektoré body. V dnešnej diskusii použijem tri odrážky. Prvá. Prvý okruh sa týka procesov, postupov, ktoré sa dejú Srbsku, hlavne postup e, predvstupový, postup približovania sa k Únii. Zdieľam názor komisie, že žiadna inštitúcia Európskej únie by nemala sa správať takým spôsobom, aby keď pôjde o vstup akejkoľvek krajiny do EÚ, sa manipulovalo s dátami, ktoré sú potrebné pre štatistiku vyhodnotenia ich pripravenosti na vstup do EÚ. Žiadne čarovanie s dátami by sa udiať nemalo. Čo sa týka vstupu Srbska, ďalej by sme mohli hovoriť o metodike, ktorá sa používa o vyhodnocovanie predvstupových e, procesov. Zatiaľ je jasné, že im neponúkame dátum vstupu, ale na druhej strane nie je, nie je správne, ak existuje jasná metóda postupu, A my im povieme, aj tak to nesplníte do roku 2019, aj tak sa nepripojíte do EÚ, do, do, až do roku 2019 19 nemáte šancu. Takéto niečo povedať, um, tak potom asi Únia nemá privetivý vzťah vstupu kohokoľvek až do roku 2019. To je to isté, ako keby sme hovorili, že predstupový proces pre Srbsko nebude úspešný a čokoľvek budú robiť, do roku 2019 nevstúpia a to je trošku tiež čarovanie s dátami z druhej strany. Nedávajme ani príliš pozitívne, ani príliš negatívne dátumy lehoty. Nepreháňajme to ani jednou, ani druhou stranou. A moja druhá poznámka Metodika je známa. Počuli sme už od zástupcov komisie, ako to vyzerá. AFED monitoruje tieto veci. Deje sa to vo forme správy o napredovaní. Pán McAllister píše túto správu za Srbsko alebo pre, o Srbsku a okrem vyjadrení sa k celému sledu politík treba preskúmať aj zvláštnu správu Dvora auditorov ktorá je zameraná na rozpočet a našou úlohou je vyvodiť závery v súvislosti s rozpočtom. Takže vlastne my, Výbor pre kontrolu rozpočtu, by nás nemal to by nás nemalo odradiť diskutovať aj o politike, aj keď sme výbor pre kontrolu rozpočtu. Kolegovia sa už vyjadrili že dvor auditorov nenamaľoval rúžový obrázok, že je veľa dôvodov kritizovať prácu komisie a tento výbor môže kritizovať. Máme na to právo, ale zároveň musíme priznať, uznať, že komisia z časti odviedla aj dobrú prácu v niektorých oblastiach. My a dvor auditorov Vidíme, že práca komisie v tejto oblasti je dobrá. A samozrejme, to by nám nemalo zabraniť odprezentovať také odporúčania, aby sa táto práca ešte ďalej zlepšila. Ďakujem za túto rozpravu a teším sa na pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Spravodajca za AFE taktiež ešte žiadal slovo. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten. Pani predsednička, vážne dámy, vážení páni, takže kvôli tej diskusii, ktorá to prebehla, som sa ešte krátko chcel vyjadriť, predovšetkým eh, kvôli tomu, čo povedali pán Dojč a pán Šoltes, vyjadrili sa k tomu, čo hovorila komisia. Ja tam nevidím až taký veľký eh, nejaký protivrav. Pán Juncker povedal, že za tých nasledujúcich 5 rokov nemôže nikto pristúpiť do EÚ a objektívne videné v podstate hovorilo o niečom, čo je samozrejme, pretože z objektívneho pohľadu neexistuje žiadna krajina, ktorá by realisticky v budúcich 5 rokoch tak ďaleko postúpila v rokovaniach. No a okrem toho, ja som hovoril s mnohými e, s odpovednými zastupcami Srbska, tí to vidia rovnako len svoju situáciu realisticky odhadujú a preto by sme skutočne nemali imenovať e, žiadne údaje. Ja som to formulovala aj v rozhovore pre srbské noviny. Srbský vlak je na kolaji a ide do e, Bruselu, do stanice Bruselu. A kedy ten vlak sa tam dostane, to bude záležať na tom, ako často napríklad sa vychýli strate, ale všetko toto je len v rukách v Srbov. A myslím si, že EU musí vyslať dobré posolstvo a preto dobrý signál, preto sa prihlásil o slovo. Pokiaľ by sa nám podarilo teraz v roku 2015 konečne otvoriť prvú kapitolu v rámci rokovaní. Ešte sú tam určité Eh, body, ktoré musíme prejednať. Rozhodujúcim datumom bude 9. február, kedy sa tu stretnú ministri zahraničia Srbská a Kosova a rozhodujú sú tu určité rozhodujúce body, ako je právny štát, boj eh, proti korupcii. Ďalej sú dôle, je dôležitá normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a Vieme, že aj pre nemeckú spolkovú vládu je toto e, základný predpoklad to, aby sa oficiálne započala prvá kapitola e, v rámci rokovaní. Takže Srbsko budeme naďalej podporovať, ale e, kľúč k tým rokovaniam leží v Belehrade. Ďakujeme ešte pán Fazakáš. First of all, I would like to Predovšetkým by som poďakoval všetkým členom výberu pre kontrolu rozpočtu za pozitívne poznámky, za ocenenia. Veľmi rád som si to vypočul, ale nie preto žiadam o slovo. Chcel som vyjasniť dve veci a niečo vám povedať. Dve veci vám poviem. Európsky dvor auditorov nie je politická inštitúcia. My vykonávame si svoju prácu, to znamená auditovanie, kontrola, posudzovanie napredovania a na základe našich dôkazov vám potom predložíme odporúčania, závery, nálezy, tak, aby ste ich mohli zapracovať do svojich politických rozhodnutí. Bol som rád, keď som si mohol prečítať vašu správu, najmä to politické vyhlásenie, hoci teda by sa ma to nemalo týkať, ja musím povedať, že s tým plne súhlasím. A druhá vec, musím vyjasniť tu a teraz, že naša správa sa týka práce komisie v Srbsku. My sme nemali posúdiť pripravenosť Srbska na vstup. My sme mali posúdiť, ako komisia pomáha Srbsku pripraviť sa na vstup. Takže nemilme si tieto dve veci. Správa o príprave Srbska na vstup sa vypracováva a v tejto správe sa píše, že Srbsko je na dobrej ceste. Ja som si rád vypočul súhrn zastupcu komisie, pretože všetky naše odporúčania si vzal za svoje a ja jediné, čo môžem povedať je, pokračujte s týmto úsilím, s touto dynamikou, naozaj Srbsko sa pravdepodobne dostane na pretras, bude pripravené skôr, než si možno všetci predstavujeme. A dúfam, že naša práca aj práca komisie im v, tým iba pomôže. v tom iba pomôže. Ďakujem. Ďakujem, ty sa dostávame na koniec tohto programu a dostávame sa k ďalšiemu bodu osobitná správa číslo 4 2014 integrácia cieľov politiky v obl- EU v oblasti vodného hospodárstva do SPP. Za nás je spravodajkňa pani Karen Kadenbach a je tu pán Cardiff, ktorý je spravodajcom za dvor auditora. Prosím, dostáva slovo prvých pán Cardiff. Um, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa o politike vodného hospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politike je odchýlením sa trošku od bežnej rutiny správ Európskeho dvoru auditorov, ktoré, ktorý zvyčajne skúma finančný manažment alebo iné témy. A v tejto správe sme riešili, ako rozličné aspekty politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva sa dajú integrovať do SPP. So záujmom som si všimol vysokú úroveň spolupráce zo strany členských štátov EÚ a zo strany komisie, čo nie, nie vždy tak býva. Ani zo strany štátov, ani zo strany komisie. Myslím si, že to je dobré znamenie. DG Agri a DG Environment sa oba zapojili do tejto práce a Európsky parlament, komisia a rada takisto pracovali v súčenosti, e, pretože veria, že je lepšie, treba lepšie integrovať ciele politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP. Tento dôležitý e, subjekt, táto téma, treba ju ešte vylepšiť. Táto správa bola vypracovaná tímom. Niektorí z členov tohto týmu sú tu dnes so mnou. Zameriavali sme sa na to, či ciele politiky EÚ mm, môžu byť úspešne integrované do oblasti vodného hospodárstva v SPP, lebo zatiaľ je to len čiastočný úspech. Preskúmali sme krížovo, aké nástroje v SPP existujú, čo sa týka vodného hospodárstva. Myslím si, že je to možné podporiť ako cieľ voda, čo sa týka kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektov, by mala byť začlenená do SPP. Je tu ambiciozná politika, pretože tu existuje nariadenie o SPP na nasledujúce obdobie do roku 2020. Existuje tu smernica o vode, ktorá tiež v časti už integruje cieľa politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP a súd Odporúča, aby boli členské štáty ambicioznejšie pri aplikovaní tejto smernice. Takisto treba vypracovať plán povodí a komisia má iba obmedzené pravomoci v týchto témach. To členské štáty musia prevzať iniciatívu. Treba zabezpečiť, aby súčasné nástroje SPP eh, vedeli byť správne aplikované a prispieť k celkovej kvalite SPP. To e, vyvstalo z, krížového, z krížovej kontroly. Vo vodnom hospodárstve treba zohľadniť aj plány rozvoja území a v rámci SPP navrhuje komisia nové nástroje, nielen tie existujúce, ktoré by potom spolu, nové a staré vedno, splnili ciele EU v oblasti vodného hospodárstva pričom by sa zapojila úroveň komisie, únie aj úroveň členských štátov EÚ. Závery a odporúčania Európska dvora auditorov spravodajkynia pani Kadenbach prijala. Som tomu rád, ale chcel by som poukázať aj na to, že realizácia je ohrozená tým, že sú to všetko dlhodobé veci, trvá veľa rokov, kým sa to všetko realizuje a završí a bude to vyžadovať súčinnosť ďalších ľudí, ďalších útvarov aj členských štátov EÚ, takže nemôžeme dúfať v žiadny skorý úspech. Bolo by však škoda, keby sa to zanedbalo. Jednoducho všetci hlavní aktéry, treba ich zaangažovať. A aj keď je veľmi ťažké pre komisiu takéto niečo iniciovať, pretože väčšina z toho, čo treba urobiť, závisí na členských štátoch EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kadenbach. Chcem sa poďakovať eh, pánovi Kardifovi a celému jeho týmu ešte predtým, ako sa vyjadrím konkrétne ku správe, chcem ešte upozorniť na jednu z úspešných občanských iniciatív, ktoré sa podarilo uskutočniť v EU asi síce minulý rok právo hlasovať. Eh, viac ako 1,6 milióna občanov mm, EU využilo svoje právo na no, právo, zadefinovalo to ako svoje ľudské právo a taktiež poukázali na eh, základné sanitárne vybavenie Myslím, že to úzko súvisí aj s touto správou, pretože e, toto právo na vodu sa týka predovšetkým e, čistej pitnej vody a naše opatrenia e, v rámci SPP spolu s ďalšími európskymi stratégiami sa musia snažiť o to, aby táto voda bola zachovaná v Európe. Keď sa pozeráme na polnospodárstvo, zhruba tretina spotreby vody je práve v polnospodárstve a preto je rozhodne našou úlohou spoločne uplatňovať eh, a kontrolovať dodržiavanie pravidel v rámci ESPP. V, v rozprave eh, s Srbskom eh, tu niekto použil výraz, či je pohár poloplný alebo poloprázdny a tu mi to napadá taktiež v tejto súvislosti. Máme tu totiž možnosti vďaka krížovému plneniu a požiadavkám v oblasti životného prostredia dosiahnuť e, mnoho, aj keď sme už mnoho dosiahli. Keď sa pozrieme však na najzávažnejšie problémy, e, spočíva to predovšetkým v e, rôznorodosti rôznych pravidiel, teda nemáme v podstate možnosť naozaj presvedčiť sa o tom, aké opatrenia zabrali a aké nie. A taktiež je tu úloha pravidlá zvernice o vode, zapracovať do SPP, aj čo sa týka um, opatrení v rámci krížového plnenia. Ja to vnímam ako úlohu pre komisiu, ktorou úlohou je sledovať dodržiavanie zmluv, ale taktiež je to úloha každého jedného poslanca spolu s národnými politikmi práv oblasti životného prostredia a hospodárstva presadzovať také opatrenia, ktoré sú v súlade so ustanoveniami smernice o vode v roku 2000, keď táto smernica nadobudla účinnosť, um, až do roku 2015. Teraz e, môžeme povedať, že máme relatívne dobrú kvalitu vody v EÚ. tak to bolo stanovené do roku 2015, že e, má byť relatívne e, dobrá kvalita vody a zatiaľ vidíme, že sa to nepodarilo splniť. Máme dosť rozličné ambície v členských štátoch, čo sa týka uplatňovania v praxi tejto smernice o vode, ale taktiež eh, čo sa týka využívania európskych prostriedkov v tejto súvislosti. Mm, taktiež v roku 2008 sa v správe uviedlo, že budú potrebné ďalšie doplnkové opatrenia, aby rámcová smernica o vode naozaj mohla byť uplatnená v praxi. Sprístupnili sa na to aj európske prostriedky a do veľkej miery sa nevyužili Myslím, že to je jeden z najhlavnejších problémov, s ktorým sa tu potýkame. Teda podpora bola poskytnutá, ale uplatňovanie v praxi trošku pokrivkáva. A ďalší veľký problém sa týka toho, že niektoré členské štáty, a to sa môžeme opierať len o tie, ktoré boli preskúmané v rámci tejto správy, ale môžeme vychádzať z toho, že snáď tá vzorka bola aspoň trochu reprezentatívna v uplatňovaní týchto opatrení si nestanovili priority, aj keď e, skutočnou prioritou je čistá voda v Európe, nielen ako pitná voda, ale aj ako voda pre poľnohospodárstvo. Vykonali sme e, mnoho rôznych kontrol priamo na mieste, ktoré síce dokážu zistiť, či jednotlivé odberné miesta sú legitímne alebo niečo sa týka odberu vody. A taktiež e, sa kontroluje aké množstva vody sa um, odeberajú v členských štátoch. Sme vykonali potrebné kontroly v čase, keď kvôli prirodzeným zmenám v hospodárstve tieto kontroly eh, neboli v skutočnosti eh, naozaj cílené. Mám tu konkrétne na mysli pesticídy, eh, pretože kontroly prebehli na jesene a pesticídy sa nasadzovali najmä na jar. Teda na toto by sme mali pamätať v budúcnosti. Vidíme, alebo uplatňovaní v praxi spoločnej politiky plnospodárstva, že sa tu nezohľadňuje princíp e, znečisťovateľa, respektíve spôsobovateľa. V mnohých oblastiach isté, že to nie je jednotlivec, respektíve jeden subjekt, ale tam, kde sa to dá zadefinovať, rozhodne e, tým spôsobovateľom nie je európska politika, A ak teda zistíme, kto je spôsobovateľom nedostatku, nesmieme naďalej e, poskytovať financovanie. Najmä, ak nie je snaha napraviť aktuálne vzniknutú škodu. E, čo sa týka ďalších všeobecnejších poznatkov, e, vidím rozhodne súvislosť s pravidlami o pesticídoch. Ešte stále tu pravidla nie sú dostatočne prísne, musíme to naprávať nielen zo strany komisie, ale aj členských štátov. Myslím, že aj tu platí to, čo sme si stanovili v oblasti SPP a na roky 2014 až 2020, teda čo najrýchlejšie uplatňovanie v praxi, pretože v iných oblastiach vidíme, že také formy využívania, ktoré e, spôsobujú znečisťovanie spodných vôd, e, následne e, spôsobujú veľmi závažné zdravotné problémy Okrem iného, to súvisí s pesticídmi, ďalej mikrobakteriálnymi látkami, antibiotikami, e, ktoré sú už veľkou zaťažou v EÚ. Myslím, že táto správa si zasluhuje našu veľmi intenzívnu pozornosť. Ja by som bola rada, keby máme predsa rôzne e, možnosti na stretnutí, na stretnutia napríklad na obede, na raňajkách, možno by sme sa tomu mali venovať aj v takomto rámci, pretože je mnoho rôznych ehm, podnetov pre členské štáty aj pre rôzne iné zainteresované strany, nielen v oblasti životného prostredia, ale plnospodárstva. Podľa mňa by stálo za to upozorňovať aj na to, že voda je jedným zo e, základných ľudských práv a poukázali by sme tým aj na naliehavosť uplatňovania rácovej súdnice o vode v praxi. Ďakujem. Raňajková diskusia e, to znie ako úplná hrozba. Kolegyňa Ayala Fender. Čo sa im la señora Kadenbach. Áno, pani Kadenbach, áno. Obvykle o 8 už eh, máme, máme pracovné raňajky. Ja by som chcela predovšetkým poďakovať dvoru auditorov za túto správu, ktorá pracuje na jednom z aspektov, ktoré vo všeobecnosti sa nepreberajú v súvislosti s SPP. Tam vždy hovoríme o rôznych iných veciach a nie vždy sa pozrieme trochu ďalej ešte. A ďakujem pani Kadenbach za záujem, ktorý prejavila túto tému. Chcela by som hovoriť o dvoch malých problémoch, ktoré si myslím, že nie sú súčasťou tejto širšej vízie v súvislosti s vodou a SPP. Poprvé, polnospodárske využívanie vody na severe a na juhu Európy, to je úplne iné. Na severe je potreba stále odvodňovať, pretože je tam toľko vody. Ja sa pamätám, ako ma prekvapilo, keď som to videla poprvý krát. No a my na juhu stále polievame a polievame. Takže juh proti severu, tam mm, my na juhu tam hľadáme stále rôzne e, iné alternatívne riešenia, dobre zavlažovacie systémy. Chceme využiť každú kvapku vody. Takže toto dvojité využívanie musíme mať neustále na mysli. Nemôžeme povedať, že tá smernica sa uplatňuje všade rovnako, pretože sa voda využíva inými spôsobmi. Po druhé, taktiež tam určité nebezpečenstvo alebo riziko, že sa stále snažíme znižovať európsku polnohospodárskú kapacitu. Tu dávam zapravdu pani Gresa, ktorá sa stiažovala, že polnohospodári sú stále starší a zase mladí polnohospodári sa veľmi ťažko dostávajú do reformovaného polnohospodárstva. Takže jedným z najväčších problémov je to pokušenie exportovať e, to, tú otázku vody e, von alebo do zahraničia, máme dohody s tretimi krajinami, znižujeme polnospodárske kapacity v Európe, naše schopnosti v rámci konkurenčného boja, no a veselo exportujeme, alebo lepšie povedané, importujeme polnospodárstvo z krajín, kde toto polnospodárstvo je lacnejšie. A taktiež si musíme uvedomiť, ako vlastne exportujeme našu vlastnú vodu pretože často tam to v tretích krajinách prináša oveľa vážnejšie problémy. Často je tam problém s prístupom k hygienickej vode, k pitnej vode. Takže treba sa včas zamyslieť nad takýmto týmto motýlim efektom, ktorý spôsobujeme našimi rozhodnutiami. Takže exportujeme vodu a potom importuje, importujeme polnospodárstve produkty. Na to nesmieme zabúdať, až sa budeme znovu rozhodovať. Ďalej, ďalšie dôležité témy, pretože doteraz sme sa ním ešte nezaoberali. Vždy tam boli nejaké prekážky zo strany eh, rady, ale zo strany našho parlamentu, tak ďalšou témou je znečisťovanie pôdy. Je dobré, že sa riadíme smernicou o vode, ale napríklad v mojom regióne máme obrovský problém znečistenia vody. A teraz, síce je dobré, že máme smernicu o vode, ale keďže nemáme žiadny rámec pre riešenie problémov znečisťovania pôdy. Pokiaľ by sme takýto rámec mali, tak by všetko bolo úplne ináč. Je dobré, že máme rámcovú legislatívu v súvislosti s vodou, ale teraz máme problémy napríklad s našou riekou Ebro, pretože nemáme ďalšiu príslušnú legislatívu. Mali by sme sa v ďalšej legislatíve venovať otázke znečistenia pôdy. Pretože zatiaľ sa to nechystá ani v parlamente, ani na rade, takže by sme sa mali venovať tejto otázke. Máme tu určité plodiny, ktoré sa pestujú u nás na juhu a tam s nimi spojené problémy. Ďakujem. Ja, gut, wobei es natürlich auch nicht verboten že nie je zakázané, ak sa členská krajina stará o to, aby e, nebol vlastne čistená ich pôda. Podľa mňa to nie je výlučne európska právomoc a členské štáty, to môže sám dohliadať nad tým. Pán Sarvama, ďakujem pekne, vystupujem teraz v mene nášho tenebého spravodajcu eh, v mene Pepe pána Martičila. Žiaľ, nemôže tu byť dnes osobne prítomný, pretože má už dlhodobo naplánovanú návštevu do, Prahu pri, do Prahy pri príležitosti um, ehm, 70. výročia oslovenia Osvienčimu. Chcem zablahoželať pani Kadenbach k vynikajúcej práci a taktiež e, pánovi Kardifovi, ktorý je príslušným e, zodpovedným členom dvora auditorov tejto veci. Pán Čielo súhlasí so spravodajkyňou v tom, že e, politika v oblasti vodného hospodárstva je kľúčová pre dlhodobý blahobyt v celej EÚ a musí byť kľúčovým prvkom v obnoviteľnom rozvoji EÚ a taktiež v politike hospodárstva a životného prostredia. Pán Martočilo sa domnieva, že je potrebné vyzvať komisiu a členské štáty, aby monitorovali a vyhodnocovali využívanie vody na polnospodárske účely v súlade s rámcovou smernicou vo vode. Pán Martičelo taktiež chce mm, zdôrazniť, že komisia musí zlepšovať informácie o súvislostiach medzi kvalitou a kvantitou vody a taktiež o postupoch poľnospodárstva a členské štáty musia zrýchliť proces dodržiavania smernice v súlade e, s platnými pravidlami fungovania EU. Ďakujem. Ďakujeme. Zdá sa, že niekto ďalší sa nehlási o slovo. Pán Basku, mene komisie, nech sa páči. Thank you to Mrs. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem pani Kadenbach, pár kandid. Ďakujem členom výboru za možnosť vymeniť si dnes názory k tejto zvláštnej správe o integrácii politiky vodného hospodárstva do SPP. A rád by som poďakoval aj pani Kadenbach, aj pánu Cardiffovi za ich poznámky, za ich odporúčania a za dobrú spoluprácu, ktorú sme, ktorú sme sa tešili pri príprave tejto správy. Ako sme to už spomenuli, Ochrana vodných zdrojov Európy je vysokou prioritou pre Európsku úniu, najmä v oblasti poľnohospodárstva, ktoré míňa 3 vodných zdrojov v Európe, v Európskej únii a takisto je hlavným zdrojom nutrientových vo znečistenia alebo znečistenia nutrientmi vo vode. Existuje tu celý súbor právnych nástrojov, aby bolo možné zabezpečiť trvalo udržateľný manažment vody, jej kvality, jej kvantity. Spomenulo sa tu už, že existuje smernica o vode, ktorá vytvára právny rámec pre ochranu vodných zdrojov v Európe, ale najmä v poľnohospodárstve. V súčasnosti máme k dispozícii dva nástroje, ktoré integrujú už teraz vodnú politikov, politiku vodného hospodárstva do SPP, jej ciele, presnejšie povedané. Je to práve táto krížová kontrola, cross compliance, to je istý mechanizmus, ktorý zaručuje poľnohospodárov, že budú v súlade s legislatívou, aj s environmentálnou legislatívou, aj so smernicou o vode. A druhým nástrojom je program vidieckého rozvoja, tento nástroj tiež ochraňuje a obnovuje prírodné zdroje v Európskej únii. Je to základný nástroj na produkciu e, polnohospodárských produktov. Obidva tieto nástroje, cross-compliance aj vidiecký rozvoj, podporujú trvale udržateľné polnohospodárske praktiky, osvedčené praktiky a aktivity v poľnohospodárstve, ktoré sú v súlade s environmentálnou legislatívou, to je mimoriadne dôležité, a zároveň motivujú aby sa vytvárali verejne dobré tovary a služby, ktoré sú v súlade so životným prostredím a s jeho dobrým stavom. Oba tieto nástroje, cross compliance a nástroj na vidiecký rozvoj, súvisia s kvalitou a kvantitou vody, ktorá sa používa v poľnohospodárstve. Komisia si je zároveň vedomá istých slabých stránok pri implementácii oboch týchto nástrojov v členských štátoch EÚ a komisia na tomto základe prijala isté kroky. Mali by sme v nasledujúcom programovacom období prijať také kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu využitia vody, k zlepšeniu kvality vody na nasledujúcich 7 rokov alebo v rámci tohto obdobia. Spomeniem cross compliance, kedy komisia navrhla, že smernica o vode a smernica o e, rozumnom používaní pesticídov boli podrobené skúmaniu typu cross compliance, krížovému skúmaniu a na základe podnetov polnospodárov sme identifikovali, musím povedať, že aj Európska parlam, Európsky parlament a rada súhlasili s týmto prístupom a s týmto spoločným vyhlásením v rámci, v rámci roku 2013, keď sa diskutovalo o reforme SPP, už niektoré veci sa e, dovršili, ale zatiaľ ešte krížový systém cross compliance mechanizmu sa nezavršil. Ale už teraz vieme, že sa niektoré tieto opatrenia priaznivo odrazia v lepšom živote polnohospodárom, vlastníkov pôdy, poskytuje sa im vzdelávanie, uľahčujúce prostriedky a opatrenia v súvislosti s takým dôležitým zdrojom, akým je voda. Teraz nástroj e, vidiecka, rozvoj vidieka, mechanizmus na rozvoj vidieka v súčasnom období od roku 2014 do roku 2020 e, explicitne, čo sa týka vodného hospodárstva a využitia vody, vypracovali 5 priorit, z nich dve priority sa priamo týkajú vody, zlepšeniu vodného hospodárstva. A je tam e, jedna priorita, ktorá sa týka efektívnosti využitia vody. Myslím si, že je to také dôležité, pretože obidve priority sa budú využívať členskými štátmi EÚ. A na nasledujúcich 7 rokov sa v rámci rôznych programov budú vynakladať na to finančné prostriedky. Ďalej tu máme rozličné e, čiastkové nástroje v rámci rozvoja vidieka, lepšie využitie vody, lepšie hospodárenie s vodou, podpora školení, podpora poradenstva, investovanie, spravovanie pôdy. A takisto tu máme experimentálny nástroj rozvoja vidieka, ktorý sa týka Európskeho inovačného partnerstva. Máme tu teda portfólium inštrumentov, máme tu celé inštrumentárium, ktoré pomáha poľnohospodárov, využívať lepšie vodu a lepšie hospodáriť s vodou. Vytvárajú sa nové systémy pre monitorovanie a vyhodnocovanie v rámci SPP, ktoré majú zoskupiť na jednu platformu všetky záležitosti týkajúce sa vody v poľnohospodárstve a ktoré takisto súvisia s predchádzajúcimi systémami vyhodnocovania a monitorovania. Myslím si, že teraz stojíme pevnejšie na nohách, máme viac nástrojov Máme mnohé prvky, ktoré sú v súhre v súvislosti s piliermi, s prvým pilierom vodného hospodárstva. Spomenul som politiku Európskej únie o vode, kde sa prijala spoločná implementačná stratégia smernice o vode spoločenskými štátmi EU a ďalšími aktérmi. A v rámci tohoto procesu spolupráce s cieľom zlepšiť kvalitu plánov spravovania povodí v členských štátoch EÚ do roku 2015. Toto je skutočne mimoriadne dôležité, táto spoločná implementačná stratégia. Existujú tu bilaterálne stretnutia v rámci členských štátov EÚ, mali sme aj rozpravy v regiónoch a v členských štátoch EÚ, ako sa tieto programy budú rozvíjať a komisia radí členským štátom EÚ, ako čo najlepšie zaintegrovať poľnohospodárske aktivity a ciele v oblasti vody a uľahčujeme konzistentnú implementáciu. Je tu ďalší námet zo strany komisie, ako ďalšie prvky súvisiace s vodou sa podrobia skúmaniu krížovému cross-compliance a ako zapracovať tieto dôležité prvky vo všetkých členských štátoch EÚ. Záverom myslíme si, že táto iniciatíva je náležite odrazená, reflektovaná v záveroch dokumentov Európskeho dvora auditorov. Takisto pani Kadenbach si vzala tieto veci za svoje aj v oblasti kvality, aj v oblasti kvantity. Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, chcela by som vám predsa len položiť otázku. Je možné, e, že existujú e, teraz nové e, dôvody pladie polospodárom s touto novou operáciou? Ešte pani kolegyňa Ayala Sender. Ob neue, ob wir eine neue Begründung für Či e, si myslíte, že sa týmto e, hľadajú ďalšie nové dôvody platie plnospodárom? Ty si sa ešte tiež chcela hlásiť o slovo? Sí, yo quería preguntar porque no sé muy bien. Ja sa chcela opýtať, pretože to nesprávne pochopila, myslím, že rozprávame s DG Agri, ale toto téma prináleží generálne rejiteľstvu Envy. Takže som sa chcela opýtať, či je naplánovaná táto možnosť opäť znovu učiť, ako bude podmenená kvalita vody, ktorá prechádza pôdou, pretože nemáme žiadnu legislatívu týkajúcu sa pôdy. A taktiež som sa chcela opýtať, či v zmluvách alebo dohodách s tretimi krajinami, kde máme dôležitý obchodný pilier, to napríklad teda dohody v oblasti polnohospodárstva, či taktiež sú tam vložené ustanovenia týkajúce sa rámcovej smernice o vode, vodospodárskej účinnosti, využívania pesticídov a tak ďalej. Kolega Celer, ešte ale iba krátko, pretože sme včera e, natiahli zasadanie o 25 minút, alebo vám sa, že neznám preložiť, už nepomôžu. Ďakujem, takže ehm, ja chcem upozorniť, že v súvislosti s radou smernicou v vode v niektorých členských štátoch respektíve v niektorých e, krajinách v Nemecku, v spolkových krajinách je miera ochrany, e, e, čo sa týka podpory aj z regionálnych fondov, aj z iných, sa veľmi rozšírila. A aj komisia upozornila veľmi nesprávne na to, tak ako povedal zástupca komisie, tu je právomoc všetkých štátov, ale keď ide o žiadanie peňazí na konkrétne projekty, Európska únia je veľká, a trvá dlho, kým sa veci zistia. Preto musím poukázať na to, že sa v e, niektorých spolkových krajinách v Nemecku e, vytvárajú nesprávne odôvodnenie žiadania e, peniazy Bambasku. Merci, madame la présidente. Je m'exprimerai en français dans ces réponses. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, odpoviem po francúzsky. Je pravda, že s novou polospodárskou politikou na roky 2014 až 2020. Ciele SPP sa rozšírili. Hlavným cieľom je potravinová bezpečnosť, respektíve dostatok dodávok potravina. Taktiež chceme, aby sa do toho zahrnil aj aspekt udržateľného rozvoja a udržateľného spravovania prírodných zdrojov a aby aj bol zabezpečený e, rozvoj regiónov v rámci druhého cieľa udržateľného spravovania prírodných zdrojov. Bolo vytvorených viacero nástrojov s cieľom pomáhať polnospodárom produkovať také plnospodárske plodiny, ktoré sa budú môcť dostať na trh, ale taktiež produkovať verejné statky, spravovať prírodné zdroje, teda vodu, biodiverzitu, taktiež pôdy správnym spôsobom. A vo svojom predchádzajúcom vystúpení som spomenul nové platby na greening, teda za zazeleňovanie. To je veľmi významný nástroj, predstavuje 30 celkového rozpočtu v prvom pilieri. A keďže je to nástroj, ktorý sa vzťahuje takmer na všetko ponospodárskú pôdu, umožňuje lepšie riadenie využívania pôdy a taktiež to zvyšuje kvalitu pôdy a to následne zvyšuje kvalitu vody. Teda v tejto novej plnospodárskej politike Nehovoril som o tom preto, že táto e, správa sa sústreďuje na e, krížové plnenie a nový program rozvoja, ale máme tu nový nástroj e, tých platieb na zazeleňovanie, ktoré umožňuje do istej miery opatriť aj otázku kvality prírodných zdrojov EÚ. A to zahrňa aj vodu, ale aj pôdy. Pretože je pravda, že tu nehovoríme len o kvalite pôdy ako takej, ale taktiež eh, tu hovoríme o schopnosti Európskej únie reagovať eh, na eh, obavy súvisiace s bezpečnosťou potravín. Na to má vplyv nielen voda, ale aj pôda. Ďalej, čo sa týka všetkých týchto cieľov v oblasti životného prostredia a taktiež využívania pesticídov, Snažíme sa to brať do úvahy pri všetkých medzinárodných rokovaniach, aj keď nie explicitne, ale vo všetkých eh, formách eh, legislatívy plosvoradstva sa jasne ukazuje, že sa snažíme reagovať na potreby je tak produkovať tovary, ale taktiež nakladať rozumie s našimi zdrojmi. Teda toto sú dva prvky, ktoré sú úzko prepojené a ktoré zohrávajú úlohu v našom postoji k hospodárstvu v medzinárodných organizáciách a taktiež e, v snahe formulovať naše pozície v rokovaniach v tejto súvislosti. Teda súvisí to s vodou, s prírodnými zdrojmi, ale aj s križovým plnením, aj s novou e, politikou, ktorú implementujeme v členských štátoch je tu snaha rozšíriť e, nové ciele SPP na všetky zdroje prírodného charakteru. A voda a lepšia integrácia politiky vodného hospodárstva je rozhodne v súlade s týmto novým prístupom. Chcem ešte zdôrazniť, e, že keď hovoríme o krížovom plnení, nemôžeme kontrolovať všetkých farmárov, či si plnia právne záväzky, či sú si vedomí svojich eh, právnych eh, záväzkov. Je to teda záväzok implementovať eh, rámcovú smernicu o vade a, tak, a taktiež smernicu SUD, ale tu sa dosiahne krížové plnenie len keď tieto smernice budú plne um, platné a účinné v praxi. Nemôžeme totiž vnúcovať e, žiadnemu farmárovi povinnosť, e, ak to nebolo jasne vyjasnené. Ďakujeme pekne. Pani spravodajkňa. Mám otázku. Nie som si istá, či sa mám obrátiť s tým na vás, ale možno by ste to mohli potom prípadne preposlať vašim kolegom Tie veci všetky spolu súvisia. My tu hovoríme o rámcovej smernice, smernici o vode a v Rakúsku sa teraz zaoberáme smernicou o ochrane pred povodňami. Moja otázka je všeobecná. Nakoľko pri kontrole, pri pozorovaní máme tam správu o integrácii, nakoľko sa dívate na tieto dve smernice e, dohromady. Máme tam napríklad smernicu o pesticídoch, mám, máme tam určité percento. 99% e, pesticídov ale skončí e, v životnom prostredí. 1% v podstate je využité tak, ako má byť v konečnom dôsledku. No a tieto dve smernice, o ktorých som hovorila, o vode a ochrane proti povodiam, spolu sú úzko previazané. Takže ako si myslíte, že aký to bude mať vplyv na ochranu proti povodniam? Tieto dve e, smernice mali byť našimi cílovými smernicami pre ochranu proti povodniam. Ďakujem. Stručne, stručná odpoveď. Sinon, vous avez une, une, réponse écrite. Či, pokiaľ nie, tak vám to pošlite možno písomne. Áno, ja vám to detajlnejšie môžem naformulovať v písomnej podobe, pretože toto nie je otázka generálneho riaditeľstva Envy, ale Agri. Áno, myslím si, čo týka monitorovacieho a sankcionovacieho systému pre tieto dve smernice, tak e, ten určujú a riadia členské štáty a my chceme polnospodárom pomáhať, aby e, uplatňovali e, environmentálne priaznivé metódy. Polnospodári, a to musíme zaručiť, musia dostať v rámci druhého piliera dotácie, pokiaľ budú plniť ustanovenia legislatívne. Ale tento systém nebude určovať sankcie. My chceme zaručiť, aby napríklad v Rakúsku sa riadne implementovali ustanovenia smernice, rámcové smernice o vode. Máme tam polnospodárov, ktorí splnia príslušné ustanovenia a potom dostanú dotácie, no čo týka riadiaceho a sankcionovacieho systému, tak to je súčasť rámcové smernice a má to na starost členské štáty. Takže tu hovoríme o dvoch rôznych úrovniach implementácie tejto environmentálnej politiky a implementácie potom teda v rámci SPP. Takže ďakujem tlmočníkom a ďalej budeme hovoriť iba po anglicky. Takže prosím posledné vyjadrenia